o výsledku rokovaní v trialógu v prvom čítaní. Ďakujem za pozornosť. Grazie, onorevole Okuni. Eh, la discussion... Ďakujem, pani Okony. Uzatváram rozpravu a hlasovať sa bude zajtra o 12. Podľa programu postupujeme k ďalšiemu bodu. Je to správa pani Ellen Flotr, údajná preprava a nezákonné zadržiavanie väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA. Slovo má pani spravodajkyňa na 5 minút. Nech sa páči, pani Flotr. Ďakujem, pani predsedajúca. 9-mesačná práca vďaka dôvere a podpore všetkých aktérov, vrátane europoslancov, ktorí neupustili od tohto boja za pravdu a spravodlivosť. Prišli sme s návrhom opatrení, ktoré poukazujú e, na, tie, na tých aktérov a štáty, ktoré sa zúčastňovali toho programu. Spolupracovali sme e, s špeciálnym spravodajcom OSN, s výskumnými e, novinármi, s obeťami, s rodinnými príslušníkmi obetí, aj členmi CIA a tak ďalej a aj s členskými štátmi, ktoré či aktívne alebo pasívne sa zúčastňovali e, tohto, násilných, e, tých, tohto programu násilného zmiznutia, mučenia a tak ďalej a tak ďalej. Niektoré členské štáty boli ochotné zamaskovať e, rôzne akty alebo realitu, či už kvôli politickým dôvodom a tak ďalej, zneužívanie inštitúcií a tak a tak ďalej a tak ďalej, ohrozovanie e, obetí, ich advokátov a tak ďalej. Európsky parlament e, chce rozhodujúcim spôsobom poukázať na jednu dôležitú etapu, e, že chceme spravodlivosť pre všetky, vo všetkých členských štátoch. V našich odporúčaniach správa vyjadruje jasnú vôľu Všetko musíme urobiť preto, aby sa prísne a nezávislo a transparentne vyšetrili všetky prípady, a aby sme aj jasne poukázali, kto je zodpovedné, zodpovedný za takéto zaobchádzanie. Členské štáty sú to musia urobiť nielen kvôli obetiam, ale aj kvôli svojim spoluobčanom, kvôli demokratickým inštitúciám, kvôli tomu, aby rešpektovali demokraciu a ľudské práva. Musíme kon- byť konkrétni a presní. Musíme jasne identifikovať, akým spôsobom pomôžeme spravodlivosti, aby postupovala vpred, aby sme vyriešili túto otázku tajných väzníc v Európe vďaka spolupráci s Eurokontrolom, vďaka návštevám europoslancov výboru LIBE, tieňovým spravodajcom. Táto správa je pripravená schváliť e, odporúčania na, pre Polsko, Rumunsko a Litvu. Tieto tri krajiny e, majú e, súdne konanie na Európskom súdnom dvore pre ľudské práva. Len koordinovaný európsky prístup môže zlomiť zákon ticha Ide o to, aby e, rada sa k tomu vyjadrila, aby aktualizovala svoje práce a aby uznala svoju zodpovednosť a aj by sa ospravedlnila. Európska komisia ešte stále nezmobilizovala všetky svoje nástroje a zdroje v oblasti ľudských práv, aby primela členské štáty, aby rešpektovali svoje základné povinnosti musí prísť s iniciatívami, aby zaručila princíp e, vzájomnej pomoci a solidarity. Pani Redingová. Správa nás primela k tomu, aby sme sa my všetci tu v parlamente stretli, inštitúcie, obete a tak ďalej. Minulý týždeň Modrát Konat, turecký občan, ktorý žije v Nemecku, ktorý bol 5 rokov zadržaný bez procesu v Guantaname, prišiel znovu do Európskeho parlamentu vypovedať o svojej kalvárie, ktorá je stále platná a žiada spravodlivosť pre obete. Pani Redingová, po roku prišiel znovu a povedať, že boli uznané ZOD boli uznanení a tí, ktorí sú zodpovední a je potrebné minimálne, aby sme sa mu ospravedlnili. Ευχαριστώ πολύ την κυρία εισηγήτρια. Το λόγο έχει η Επίτροπος κυρία Ρέντινγκ. Ďakujem spravodajkyni. A teraz dávam slovo pani komisárka. Ďakujem. Dovolte, aby som aj ja v mojom osobnom mene poďakovala pani Flotr za jej angažovanosť a za odvahu, e, že sa venovala tejto téme, ktorá je veľmi delikátna, citlivá, ale zároveň je to téma o našich hodnotách. Komisia stále opakovala, že prax, o ktorej sa hovorí ako nezákonné prelety, predstavuje vážne porušenia viacerých ľudských práv. Je to nezákonné zatknutie, svojvoľné zaistenie, mučenie a podobne. Boj proti terorizmu nemôže ospravedlňovať takéto nepriateľné akcie. Rešpektovanie ľudských práv nie je vec, o ktorej sa dá rokovať. Komisia vždy zdôrazňovala, že je pre členské štáty dôležité nielen sa vyjadrovať, ale aj pokračovať v nestranných, hlbokých vyšetrovaniach, aby sa zistila pravda. To je pozitívna povinnosť, ktorá vyplýva z Európskeho dohovoru o ľudských právach, aby sa určila zodpovednosť a aby sa obetiam umožnilo získať odškodnenie za takéto škody a preto ste aj citovali súd, ktorý sa zaoberá touto otázkou. Od roku 2005, keď sa prvýkrát objavili takéto podozrenia, bola komisia v kontakte s tými členskými štátmi, o ktorých sa tvrdilo, že majú tajné väznice pokiaľ ide o poučenia, tak sme sa e, poučili v oblasti letectva. Máme to v oznámení z roku 2008 obchodnom a súkromnom letectve a sú, to nové, sú tu nové predpisy, ktoré sa týkajú jednotného európskeho neba od 1. januára 2009. Tieto predpisy poskytujú ďalšie možnosti monitorovania pohybu lietadiel a E, je veľmi zaujímavé vidieť, že kontakty medzi inštitúciami v tejto oblasti sú veľmi pozitívne. Správa tiež hovorí o potrebe posilnenia dodržiavania ľudských práv v oblasti súdnej spolupráce v trestných veciach tejto oblasti chce komisia zabezpečiť, že členské štáty naozaj využívajú, keď budú uplatňovať nástroje EÚ pre súdnu spoluprácu v trestných veciach, aby dodržiavali chartu základných práv pri realizácii týchto nástrojov pretože, ako som už povedala veľmi často pred týmto parlamentom, ide o situáciu, keď sa uplatňuje európske právo, tak vtedy platí charta automaticky. V takýchto prípadoch charta platí a to sa týka nielen interných aspektov súdnej spolupráce, ale aj jej externých aspektov. A v tejto súvislosti komisia e, zdôrazňuje Eh, nadobudnutie účinnosti dvoch eh, dohôd medzi EÚ a USA v január 2010 o vydávaní a súdnej pomoci, právnej pomoci. Týmto sa zjednocuje rámec pre spoluprácu s USA v tejto oblasti a hovorí sa tu o potrebe úplného rešpektovania základných práv. Pokiaľ ide o vnútroštátne a inštitucionálne nedostatky, na ktoré poukazuje správa, tak by som chcela pripomenúť, že súčasné zmluvy neumožňujú EÚ vytvoriť všeobecný mechanizmus, ktorý by riešil porušovania ľudských práv. Avšak môžem vás ubezpečiť, že komisia je ostražitá a snaží sa zabezpečiť uplatňovanie charty tých oblastiach, ktoré sa týkajú európskeho práva, napríklad otázka súdnej spolupráce v trestných veciach. Pokiaľ ide o dohľad nad spravodajskými a bezpečnostnými službami, tak viete, že je to veľmi citlivá oblasť, ktorá spadá pod zodpovednosť členských štátov a komisia opakovane pripomína, že spolupráca medzi spravodajskými službami nesmie v žiadnom prípade ísť proti e, základným dokumentom EÚ v oblasti policajnej súdnej spolupráce v trestných veciach. Žiadna spolupráca medzi spravodajskými službami nemôže ohroziť rešpektovanie základných práv a právny štát. A myslím si, že parlament so mnou súhlasí. Toto je jediný spôsob, ako môžeme bojovať proti terorizmu, keď uplatňujeme základné pravidlá, ktoré sú naše a ktoré Euró- na ktorých Európska únia vybudovala svoju existenciu. Komisia je pripravená aktívne spolupracovať s parlamentom, aby sa zabezpečilo, že to, čo sa udialo v rámci tzv. Eh, programu CIA nezákonné zadržiavanie a preprava osôb sa už nikdy viac nestane. Ďakujem. Teraz za pani Sara na dve minúty. Vzhľadom na odhodlanie EÚ k dodržiavaniu ľudských práv a podporu právneho štátu tie obvinenia týkajúce sa údajnej prepravy nezákonne zadržiavaných väzňov po 9. Eh, septembri 2001 už tieto indície sú dosť silné, ale zdá sa, že sa ďalej nabalujú takéto, udulosť, eh, takéto udalosti a objavujú sa obštrukcie, ktoré hatia cestu odhalenia eh, takýchto takéhoto diania. Veľakrát sa odvoláva e, pritom na štátne tajomstvo. EÚ bez toho, aby, e, bez toho, aby sa nechalo e, Eh, ovplyvniť tým, že nemá čo zasávať do takých vecí, musí tvrdo presadzovať požiadavky dodržiavania ľudských práv. Stavoslav Ravridis tam skutočne predstavuje osobu, ktorá bude hájiť naše meno v oblasti ľudských práv, ale myslíme si, že je opravne, opravnené eh, podozranie, že takéto veci sa eh, dejú. Musíme skutočne presadzovať tie hodnoty, ktoré veríme, ktoré presadzujeme v našich externých partneroch partnerstvách. Je to e, e, e, potrebné a nevyhnutné. Aká je situácia v Líbii? Vraj sú tam ľudia vystavovaní takejto údajnej preprave nezákonnému zadržiavaniu. Predtým sme ukázali prstom na Ameriku. Dnes sa to deje v Libii. No a potom je tu aj George Bush, ktorý skutočne E, vládo za e, tej neblahej dekady Guantanama a všetko, čo s tým súvisí. Pán Obama nás tiež sklamal tým, že neukončil e, prevádzku Guantanamskej väznici a zdá sa, že pretrvávajú stále aj prípady odsudenia na smrteľný trest. No a sú ďalšie neblahé prejavy Myslím si, že e, spravodlivosť e, sa presadzuje ťažko, ale nech to trvá aj 10 ročia. Je potrebné odhalovať krivdy, ktoré sa udiali v minulosti. Ďakujem. A teraz politické skupiny za EPP pani Štrifler Pán predsedajúci, pani komisárka, vážení kolegovia, každý deň v tomto parlamente sa snažíme o rozvoj EÚ, o priestor slobody, e, bezpečnosti a spravodlivosti, aby tento priestor bol účinnejší, bližší občanom a aby bol v službách európskych občanov. EÚ je priestor, kde právny štát by mal vládnuť a kde ľudské práva sa musia obhajovať a rešpektovať. Toto sú tie hodnoty, ktoré aj ma vedú k tomu, aby som bola angažovaná a prečo aj EPP politicky im pripisuje veľký význam. Pán predsedajúci, zajtra si pripomenieme 11. výročie atentátu proti dvojičkám je dôležité, aby Európa myslela na hrozbu teroristických útokov. Tento tragický dátum nám pripomína, že nesmieme ustúpiť z úsilia e, za zabezpečenie bezpečnosti pre európskych občanov. Bezpečnosť musí byť pilier, na ktorom musíme bojovať e, politiku, e, boj proti terorizmu, ale účinnosť protiteroristických e, opatrení a rešpektovanie ľudských práv. To sú dva princípy, ktoré nie sú e, protirečivé, sú to doplňujúce sa opatrenia, ktoré sa navzájom posilňujú. Tajné zadržiavanie bez procesu e, nezodpovedajú našim hodnotám a nemôžu sa jednoducho realizovať na európskom území nikto nemôže, e, e, nikoho by sme nemali oberať o právo byť e, obhajovaný a tieto práva, všetky práva sú právami všetkých občanov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Za SED pani Fajon. Hvala lepa. Spoštovane kolegi. Ďakujem. Veľa ctení kolegovia, ak niektorí ešte stále rozmýšľajú nad tým, prečo Európsky parlament toľké roky sa zaoberá nezákonným zadržiavaním väzňov a aj inými e, e, takýmito prešľapmi, e, tak ja vás chcem upozorniť na to, že porušenie princípov zachovávania ľudskej dôstojnosti tie nezanikajú alebo časom sa nerozplynú. Treba byť dôsledný pri nápravách. No a my si skutočne spomíname na obete tragických udalostí. Ja apelujem na vás, aby ste si spomenuli na všetky obete, ktoré trpeli a trpia vzhľadom na politiku, ktorá vzýšla z udalostí spred e, desiatich rokov Žiaden z členských štátov plne nesplnil svoju povinnosť ochraňovať, dodržiavať a e, dodržiavať medzinárodné e, ľudskoprávne legislatívne akty. My apelujeme na komisiu, aby monitorovala národné postupy e, v tejto oblasti a je dôležité, aby Európa opätovne e, získala svoju už temer stratenú pozíciu ochrancu ľudských práv. A toto by, toto by sme mali, tieto zásady by sme mali dôsledne presadzovať aj v prípade e, kandidátskych štátov, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EU. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za liberálov pani Sofín Tveld. Ďakujem pekne. Začnem tým, že budem konštatovať, že tak ako počas mnohých náročných rozpráv rada tu nie je zastúpená, asi radu nezaujíma, čo sa deja, deje v prípade porušovania ľudských práv. Úvodom by som e, sa chcela e, poďakovať spravodajkyni, ktorá odviedla vynikajúci kus práce. Zrejme to nie je poprvýkrát a určite nie je posledný krát, keď hovoríme o tejto téme. Členské štáty štáty zatvárajú e, predtým oči. A stá sa, že EPP predtým zatvára oči. To, čo sa stalo, e, e, jednoducho neobstojí. To je neospravedlniteľné. A keby sa to isté dialo rukami arabských štátov, bola by tu plná sála a odsudzovali by sme to vehementne. Ale to, čo sa dialo v prípade CIA a dokonca za podpory a spolupráce niektorých členských štátov je odsudenia hodné. My sme stratili e, svoju dôveryhodnosť a aj, aj morálnu dôstojnosť a je e, trpko ironické to, že pozeráme sa na Kadafiho, Asada, Mubaraka, týchto diktátorov e, a dnes ich označujeme ako diktátory a ešte donedávna sme s nimi veselo komunikovali. Pán Asada, jeho priatelia sú, sú skutočne skutočne e, veľmi e, schopný pri e, týraní a tak ďalej. Je nehanebné to, že do dnešného dňa vlády európskych štátov odmietajú postaviť sa z očí v oči k týmto otázkam, zhostiť sa svojej zodpovednosti a ospravedlniť sa za prešlapy. Ale ja nechcem ukazovať prstom na ten či onen členský štát. Ide o kolektívnu zodpovednosť. Tu nejde o Rumunsko alebo Litvu alebo iný členský štát. Ide tu o e, skutočne e, naše spoločenstvo hodnot, hodnot, európskych hodnot. My jednoducho nezabudneme, budeme to pripomínať, kým e, skutočne nebudú e, zobraní na zodpovednosť tí, ktorí porušovali ľudské práva, aj nás zatiahli do toho procesu. Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo zástupcovi zelených a je to pani Frida Brepols. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení kolegovia. A ja som bola svojho času členkou dočasného výboru pre CAI v parlamente. A bola to skutočne taká skúsenosť, e, že teraz som veľmi rada, že diskutujeme o tejto téme. Ja gratulujem pani Flodr e, k tejto správe. V čase, keď sa prichystala správa Fáva, bolo veľmi e, ťažké pre kolegov poznať zodpovednosti vzhľadom na nedostatok informácií o tomto tajnom programe e, nezákonného zadržiavania. A sila tej správy bola v tom, že sme mali veľmi dobré odporúčania Odporúčalo sa, aby sa všeobecne zade, všeobecné, všeobecná definícia terorizmu alebo nastolenie demokratickej kontroly spravodajských služieb a odporúčania e, odporúčali, aby sa tieto nelegálne praktiky jednoducho v budúcnosti nevyskytovali také ako je nelegálne, nezákonné, svojnolné zadržiavanie, ale čo konštatujeme po 5 rokoch, že tieto odporúčania jednoducho ostali len na papieri a že žiadna európska členská krajina eh, nezložila účty a Mnohí sú hluchí e, k tým výzvam o, o uvertúry alebo otvorenia a o informáciách o programoch CIA. Napriek dôkazom, ktoré Európsky parlament, Rada Európy, OSN, mass media predložili, e, rovnako ako Amnesty International a iní. Ja dúfam, že Európsky parlament po tejto správe bude naďalej vyvíjať tlak aby sme dosiahli skutočne jasno v tejto situácii a aby všetky odporúčania sa naozaj realizovali. Je to nevyhnutné, pretože tento systém svojvoľného zadržiavania je ešte zakotvený a funguje v niektorých členských štátoch a Guantanamo aj napriek mnohým slovom ešte stále funguje. Samozrejme, boj proti terorizmu je nevyhnutný, ale tá rovnováha medzi ochranou občianstva a porušovaním ľudských práv a súkromného života, táto rovnováha musí byť rešpektovanie základných práv a slobod. To je niečo, čo je veľmi dôležité, aby sme samozrejme mohli aj účinne bojovať proti terorizmu, ale zároveň, aby sme si aj uchovali dôveru našich voličov, aby sme uchovali dôveru voličov v náš európsky právny systém, pretože tento program nezákonného zadržiavania to bol úder pod pás pre túto dôveru neustále odvolávanie sa na štátne tajomstvo, teda neposkytovanie informácií, spôsob, ako tajné služby pracujú. To všetko je v protiklade so základnými hodnotami EÚ a moja politická skupina pracovala za to, aby sme mali silný text, ktorý odsúdi takéto praktiky. Len takýmto spôsobom Európa bude môcť Eh, si uchovať svoj morálny obraz. Ďakujem. Za... E Teraz dám slovo kolegovi Timosimu Ferkofovi na dve minúty. Pán predseda, komisárka, myslím si, že závažnosť tejto otázky nemôžeme ignorovať. Tvrdenia o zapojení niektorých členských štátov treba riešiť s úplnou vážnosťou a dôslednosťou ako právnik, ako demokrat a bývalý minister vnútra si myslím, že každé takéto vyšetrovanie musí prechádzať ustáleným procesom, procesom, ktorý vykonáva nezávislé súdnictvo na úrovni členského štátu. Takéto vyšetrovania sú už, uh, už prebiehajú a treba merovať takéto krajiny. Došlo k, uh, k narušeniu dôvery verejnosti a Musíme mať aj skutočné dôkazy, pretože potrebujeme ukludniť situáciu a vlastne správy ako, táto, ako táto len nahrávajú do kara teroristom a propagande. Moja krajina je krajina, voči ktorej zazneli takéto tvrdenia. My sme krajina, ktorá vždy bojovala za právny štát. Ja vítam takéto vyšetrovania, aby sme dokázali obnoviť naše dobré meno, dobré meno našich tajných služieb, ktoré je teraz poškvrnené tvrdeniami o údajnej účasti. Iné členské štáty sú taktiež v jednom vreci s nami obvinené, ale neusvedčené. Je to spravodlivé? Samozrejme, že chceme pokračovať spôsobom, ktorý podporuje spoluprácu a dobre pracovné metódy, ale ja si nemyslím, že táto správa, jej obsah, jej jazyk alebo jej prístup nám pomáhajú dosiahnuť niektoré z cieľov, ktoré som tu naznačil. Ja som z krajiny, kde ste nevinní, pokiaľ sa vám vina nedvokáže, ale žiaľ, zdá sa, že tu pre tento parlament platia iné pravidlá. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz za GUE pani Erša. Ďakujem, pán predsedajúci. Môžeme sa len tešiť, že Európsky parlament sa dnes venuje tejto správe. Tak ako mass media a NGOčky už viackrát zdôraznili, tajné operácie SIA, CIA spôsobili, že 60 štátov na celom svete bolo implikovaných eh, do týchto akcií, aj európske štáty eh, zlé zaobchádzanie, mučenie a tak ďalej týchto akože podozrivých a Guantanamo stále nie je zavreté. Porušovanie ľudských práv, k nemu nikdy nesmie dochádzať Členské štáty robili všetko preto a stále robia, aby e, zabránili tomu, aby smutné informácie vyšli na povrch. A ja ďakujem spravodajkyni pani Flotr za to, že v našom mene pokračovala v tejto vynikajúcej práci napriek tlaku niektorých členských štátov a dokonca aj niektorých predstaviteľov. Nebudem nikoho citovať, citovať ale každý sa určite spozná. Nemôžeme nikdy prijať že budeme meniť náš prístup či názory podľa toho, akú vládu či štát ide. Porušovanie ľudských práv nemôžeme tolerovať nikdy, hlavne vtedy, keď k ním dochádza v, v členských štátoch EÚ, keď chceme dávať lekcie celému svetu. Žiadny štát, či už USA e alebo, USA e alebo členský štát EÚ, nemôže zabudnúť na svoje zadpovednosti, aj keď bojuje proti terorizmu. Teraz je spochybnená naša dôveryhodnosť. Áno, sme zodpovední z oči voči európskym občanom, takže urobme tento krok. Európa si musí predovšetkým pozametať pred vlastným právom a čím skôr, tým lepšie. Eh, eh, Ďakujem a dávam slovo kolegovi Melcerovi. Ďakujem veľmi pekne. Dodržiavanie ľudských práv to je niečo, čo EÚ e, pravidelne rieši a žiada v vzdialených krajinách sveta aj pod hrozbou sankcií. A všetky, všetci budúci kandidáti na členstvo v EÚ sa musia zaviazať, že budú dodržiavať Európsky dohovor o ľudských právach. A preto je škandálom, že na základe nezákonnej prepravy a zadržiavania väzňov prostredníctvom CIA na európskom území sa tak dialo nielen s vedomím, ale aj s pomocou vnútroštátnych orgánov. A je škandál, že z toho sa nevyvodili žiadne dôsledky. Ako keby nebolo dosť, že došlo k porušeniu dohovoru, ale aj vyšetrovanie sa nekonečne naťahuje a bolo by veľmi dobré, aby sa táto vec už skončila. Keď hovoríme o ľudských právach, tak musí byť aj jasné, že pokiaľ ide o prísupové rokovania s Tureckom, Únia už nemôže zatvárať oči, že aj tam sú ľudské práva najmä na papiery, Je to nezlučiteľno s kodanskými kritériami a podľa mňa E, je to dôvod na to, aby sa rokovania o vstupe zastavili a aby sme hovorili skôr o privilegovanom partnerstve. Ak to myslíme vážne s ľudskými právami, tak sa musíme zaoberať aj historicky nespravodlivými zákonmi, ako sú slovinské zákony alebo Benešové české zákony. Ďakujem a teraz dávam slovo ďalším rečníkom. Najprv pán o dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, pani komisárka Redingová, pán Fratini. V tomto pléne v roku, pán Fratini v roku 2007 povedal, bezpečnosť sa nemôže robiť za každú cenu. Koniec citátu, ja s ním úplne súhlasím. A súhlasím aj s tým, čo ste dnes povedali vo vašom vystúpení, keď v zákone platí predovšetkým prezumcia neviny a právo na spravodlivé súdne konanie. To všetko ale odsudení v Guantanáme nemali. Pripomíname význam medzinárodného práva a význam základných práv. 14. februára 2007 v dočasnom výbore sme vyhodnocovali skutky, fakty a navrhli sme viacej ako 40 odporúčaní, aby k takýmto udalostiam už nedochádzalo, alebo aby sa dali ľahko odhaliť. A dnes si musíme položiť otázku, čo by sa stalo, keby sa tieto udalosti znovu zopakovali, aké opatrenia sme prijali, aby sme zaručili to, že táto história sa opakovať nebude. Ja si myslím, že v podstate sa vlastne neurobilo nič. Určite verejná mienka je síce viacej informovaná alebo e, sa viacej informuje, Niektoré národné parlamenty možno robia viacej kontroly a niektoré členské štáty by možno reagovali rýchlejšie, ale európske inštitúcie, členské štáty a národné parlamenty neurobili nič preto, aby splnili tie, tie odporúčania, ktoré sme vypracovali pred pár rokmi. Vďaka vynikajúcej práci pani Flotr a jej správe, tak ja teraz môžem jedine e, súhlasiť s jej odporúčaniami. Ten ochrana bezpečnosti a boj proti terorizmu nemôžu byť e, argumentom na porušovanie ľudských práv, ale sme teraz v situácii, že lepšie ochraňujeme ľudské práva. Sme si istí, že toto sa už nikdy nezopakuje, alebo ak sa zopakuje, takže to budeme schopní potrestať. Neviem, e, v každom prípade musíme e, so súdnymi orgánmi spolupracovať a vychádzať z tých odporúčaní, ktoré sme pripravili pred pár rokmi je jasné, že niektoré sa ťažko budú aplikovať, ale nechápem, prečo až doteraz vo svojej väčšine sa tieto odporúčania členskými štátmi neaplikovali a neurobili to ani európske inštitúcie. Ďakujem, pán Koejo. A teraz pani Guillaume na 1,5 minúty. Pán predsedajúci, ako predrečníci aj ja gratulujem pani Flotr a Sarah Ludford za túto prácu a za úsilie, aby všetky orgány e, skladali účty za svoju zodpovednosť. Sme v situácii, kde vo viacerých krajinách došlo k porušovaniu ľudských práv na európskom území a je tam ešte stále viacej otázok ako odpovedí. Boj proti terorizmu nemôže odôvodniť všetko a stratiť svoju legitimitu a preto by som upozornila na to, že nie je možné, aby sa neustále používala odvolávka štátneho tajomstva, keď sa žiada o informácie v tejto oblasti. Transparentnosť musí panovať a európske inštitúcie musia mať možnosť mať dostatok informácií. Jedine takto budeme dôveryhodní v boji proti terorizmu a proti cezhraničnému zločinu. Ak niektoré krajiny sa citovali, ja si myslím, že je tu kolektívna zodpovednosť EÚ a očakávame od rady, aby sa jasne postavila k tejto téme, e, k otázkam porušovania ľudských práv a nemôžeme o nich stále mlčať a komisia tiež musí vyhodnotiť činy a musí žiadať osvetlenie všetkých skutočností. A gratulujem aj občanom, ktorí sa mobilizovali pri príprave tejto správy a očakávajú E, so záujmom, ako dopadne hlasovanie. Ja dúfam, e, že táto správa dosiahne veľkú podporu zajtra pri hlasovaní. Ďakujem pekne, pani Guillaume. A teraz pán Šimanský za ECR. Ďakujem veľmi pekne. Polovica členských štátov poskytla svoj vzdušný priestoj pre tajné operácie CIA. Čo to znamená? Znamená to, že polovica členských štátov nehliad, neprihliadala na humanitné dedičstvo medzinárodného práva a takéto ľudskoprávne normy, to by bol nesprávny záver. Myslím si, že tie členské štáty prijali veľmi ťažké rozhodnutie, Mm, a nie pochyb o tom, že došlo k chybám, ale bolo by pokrytecké obviňovať polovicu členských štátov bez toho, že by sme im dali nejakú alternatívu v tom, ako zaobchádzať s vedúcimi osobnosťami medzinárodného terorizmu. A návrh dať týmto teroristom rovnaké práva, ako majú druhí občania, by nebolo správne. Prezident Obama to tiež pochopil a dnes je väznica v Guantaname ešte stále otvorená a prezident Spojených štátov stále využíva vojenské súdy na e, súdenie teroristov, ale Európsky parlament to nechápe. Ďakujem veľmi pekne. Pán Šimanský. Pani Ledford a Inetfeld majú modrú kartu a chcú sa na vás obrátiť so svojimi otázkami. Súhlasíte s tým? Možno to bol No, tlmočenia. Pán Šimanský, vy ste povedali naozaj, že ľudia, ktorí sú podozriví možnosť teroristických činov, nemôžu mať rovnaké práva ako ostatní občania. Znamená to, že pán Šimanský odmieta zásadu, že ľudské práva sú všeobecné a nedeliteľné a znamená to aj, že e, popierate všetky hodnoty, ktoré máme zakotvené v našich zmluvách. Pán Šimanský, nech sa páči. Ja zdieľam zásadu všeobecných nedeliteľných ľudských práv, ale postavenie zločinca je iné ako postavenie niekoho, kto odpalí bombu a je teroristom. A preto tu používame rôzne postupy v týchto dvoch prípadoch pri údajných zločincoch a pri teroristoch, vojenské a civilné súdy. Teroristi predsa nepáchajú bežné trestné činy, páchajú činy, ktoré sú bližšie vojenským zločinom a preto medzinárodné právo nedokáže riešiť problém terorizmu. Preto tu máme oblasť právneho vákua. Áno, ďakujem. A to je presne ten dôvod. Naozaj vy ste len posilnili moju obavu s vašou úvodnou poznámkou. Chcem trvať na tom, že teroristické činy sú zločiny a treba s nimi zaobchádzať ako s inými zločinmi. To znamená, treba ľudí súdiť v spravodlivom súdnom konaní Máme rôzne medzinárodné súdne dvory a podobne. Určite tu stoja určité výzvy, ale e, po 11. E, septembri, ale mnohé snahy v oblasti medzinárodného práva boli zrazené na kolena a mali by sme bojovať o to, aby sa to medzinárodné právo reinštalovalo. Súhlasíte tu, pán Žimanský? Nech sa páči. Ja súhlasím s tým, že Spravodlivosť má a súdnictvo má rozhodovať o tom, ako trestať ľudí, bežných zločincov a máme tu ale aj oblasť vojnových zločincov a teroristov. Jednoduché právne postupy nie sú postačujúce pre riešenie siete teroristov a ženevský dohovor bol spísaný pred 60 rokmi a nedokáže reagovať na túto výzvu, najmä pokiaľ ide o humanitné trestné činy. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Zuber Ines Kristina. Ďakujem sú čím ďalej tým jasnejšie dôkazy, že došlo k nezákonnému transportu a svojvoľnému zadržiavaniu osôb. V preventívnej politike terorizmu veľmi často sa e, táto terminológia používa aj v NATO a kde použili ten koncept boja proti terorizmu prostredníctvom členských štátov. Je to koncept NATO, ktoré istým spôsobom odôvodnilo porušovanie ľudských práv, ku ktorým došlo tak, ako to preukázala správa. Tieto ciele e, a tieto aktivity smerujú e, v tým smerom, že ide vlastne o odstránenie e, rámca alebo kontextu dialógu, kde by sme mohli vyriešiť takéto problémy. ale tiež si myslíme, že je potrebné vyšetrovať a vyhodnotiť dôkazový materiál o tom, že určité politické štruktúry sa zúčastňovali tohto programu. V Portugalsku došlo k takémuto vyšetrovaniu a vláda musela skladať účty, ale bohužiaľ tento proces bol potom zablokovaný eh, v politickej politickou stranou, ktorá má väčšinu v Portugalsku. Európsky parlament zohral významnú úlohu pri výmene informácií, ale vždy to robil tak, že rešpektoval zvrchovanosť členských štátov a ich právny e, rámec či systém. Ďakujem. A teraz kolegyňa Basesku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani komisárka, úvodom by som poďakovala spravodajcom za dobrú spoluprácu počas rokovaní o tejto sprave. Ako tieňová spravodajkňa za EPP v AFETE mohla som prispieť k vypracovaniu tejto správy. Vždy som chcela, aby finálny dokument bol vyrovnaný a objektívny a aby zdôraznil nové prvky, ktoré za posledných 5 rokov e, sa zistili, ak došlo teda k novým e, udalostiam či informáciám. Počas tohto procesu som vždy žiadala, aby táto správa sa nezdala nejakou obžalobou proti členským štátom a nesmie nahradiť mechanizmus národného alebo medzinárodného súdneho vyšetrovania a parlament neprichádza s rozsudkami a nemôže niekoho označovať ako vinného či nevinného. A ja som v tomto zmysle predložila pozmenujúce návrhy vo výbore AFET a LIBE, a myslím, že tieto návrhy prispeli k e, lepšiemu vysvetleniu situácie v členských štátoch a v Rumunsku. A oceňujem, že finálna správa sa odvoláva na parlamentné vyšetrovanie v roku 2008 v Rumunsku. Tento prvok chýbal v úvodnej správe a texte a bola tam aj deformovaná alebo deformovaný obraz o realite. A za posledné roky sa zjavili aj nové prvky. Napríklad je dôležité upresniť, že niektoré informácie, s ktorými prišli mass media, vyšetrovanie potom nepotvrdilo. Preto som požiadala, aby všetky požiadavky o dodatočné vyšetrovanie vychádzali z odôvodnených faktov a že musíme objasniť úlohu a implikáciu niektorých členských štátov v transporte väzňov, ale prezumcia neviny sa musí rešpektovať. Cieľom je, aby sme zistili, aká je pravda a nehľadať za každú cenu nejakých vinníkov. Ďakujem pekne pani Basesku a teraz pán kolegyňa Enčiu na jednu minútu, kolega. Ďakujem, pani komisárka. Vážení kolegovia, táto správa je potrebná, aby sme osvetlili situáciu tzv. E, nelegálnych či tajných väzníc CIA v Európe, ale v tomto dokumente sú aj odvolávky, ktoré môžu zavádzať. E, finálna správa by mala byť objektívna a mala by poukazovať na eventuálne porušovanie ľudských práv, ale bohužiaľ sú tam priame obvinenia na niektoré členské štáty bez konkrétnych dôkazov a ja teda túto správu nebudem môcť kompletne podporiť. Táto správa sa môže interpretovať a môže interpretovať, ako keby parlament už vedel, čo sa deje s týmito tajnými väznicami, ako keby už existovali dvali dôkazy, ale našou úlohou je zastupovať európskych občanov a nie nahrádzať súdne orgány tieto orgány musia pracovať, vinníci musia zaplatiť za svoje akcie a k takýmto udalostiam už nikdy nesmie dojsť. Ďakujem a teraz Pán Sajat Karim, minúta. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Chce, spomínam si, že pred 7 rokmi som tu stál a my sme boli vtedy predsedníckou krajinou. Alexander bol tu. Položili sme otázku presne o týchto údajných tvrdeniach Pocítil som to, čo cítil náš minister vnútra v tom čase. V tom čase nás takmer vykázali z tejto e, miestnosti a dnes by sme mali byť hrdí na našu zástavu, ale myslím si, že dneska tu nemôžeme byť. Sú len dve inštitúcie, ktoré sú tu dnes zastúpené. Sedadlo rady je ešte stále prázdne. Vidíme, že rada jednoducho nie je zaangažovaná, alebo naše vlády, ktoré sú v nej, nie sú zaangažované tie krajiny, proti ktorým zazneli tieto tvrdenia, nie sú takto chránené. My v Spojenom kráľovstve sme teraz urobili iný krok a začali sme naše vnútorné e, vyšetrovania a odmietli sme to, čo sa dialo predtým. Keď teroristi konajú, my nemôžeme byť oslabení tým, že sa držíme našich zásad. Nemo, ne, pretože oni môžu od nás zobrať viac v dôsledku našej e, slabosti. Keď pán Šimanský tu hovoril a keď odišiel z miestnosti, som chcel povedať, je jediná krajina, E, ktorá nie je členom EÚ a na ktorú môžeme byť hrudí. Je to Norsko. Keď Norsko čelilo týmto hrozným trestným činom, bombám a hrozbám, nereagovalo tak, že zbavilo práv svojich e, občanov, poskytlo spravodlivosť a mali by sme im zagratulovať k tomu spôsobu, akým sa vyrovnali s týmto problémom. Ďakujem, pán Karim. A teraz v rámci každý aj.

Pán predseda EÚ a členské štáty rady hovoria o demokratických hodnotách, rešpektovaní ľudských práv. V mnohých európskych štátoch vidíme porušovanie tých najzákladnejších ľudských práv a vidíme, že toto sú len prázdne slova. Tieto štáty sú komplicmi unášania, mučenia, uväzňovania. Toto všetko je dokumentované, toto všetko vedia vlády. Guantanamo Bay, tajné základne v EÚ by mali byť okamžite zavreté, všetci väzni by mali byť postavení pred spravodlivý súd alebo, alebo by mali byť e, prepustení. Vieme napríklad o situácii v Írsku, keď v Shannon letisku sa pochodovali americké, e, americkí vojaci a nie je pochybnosti o tom, že sa to používalo aj na takéto tajné akcie a preto my, e, my žiadame, aby sa to vyšetrilo, aby sa takéto veci nekonali. A teraz pán Paška, prosím. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, ilegálne vypočúvanie a väznenie zahraničných občanov v krajinách európskej únie v rámci programu amerických spravodajských služieb je znepokojujúcim prvkom v európsko amerických vzťahoch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

Nelegálne zatrva, zadržiavanie je nelegálne a nehorázne a jednoducho e, nie je nič registrované a preto často sa to nedá postihnúť. Musím povedať, že týranie je e, vždy e, eticky a morálne odsudenia hodné a musíme si uvedomiť, že informácie získané mučením a týraním sú nespolahlivé informácie. No a toto e, treba odsudzovať. Politickí lídry v mnohých európskych štátoch musia skladať účty a zdá sa, že mnohí majú čo skladať. A e, skutočne e, podobne ako zadržané podozrivé osoby z teroristických útokov majú právo na spravodlivé súdne konanie a treba do, do, do, dostať sa k náprave e, v mnohých dotknutých európskych štátoch. E, Európsky parlament by mal e, všeobecné právomoci, aby teda mohol spytovať svedomie dotknutých štátov a lídrov v EÚ v týchto otázkach. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovu pani komisárke Redingovej. nech sa páči. Pán predsedajúci, od samotného e, e, počiatku e, komisia zastávala ten názor, že boj proti terorizmu musí byť realizovaný tak, že sa pritom dodržiavajú ľudské práva. Po druhé, pravda nech je akákoľvek, musí byť odhalená. A po tretie, treba podniknúť všetky kroky v prospech toho, aby sa predišlo zopakovaniu takýchto udalostí. A pani spravodajkyňa dobre vie, pretože e, sa ku nej dostali, e, e, dostala všetká korešpondencia v tomto zmysle od komisie. Prvé, prvá korešpondencia bola od predchodcov Baro, Fratini, potom Malstrom a napokon odo mňa a e, my naďalej e, budeme trvať na tom, aby pravda a celá pravda sa vyjavila. A ja sa takisto, takisto chcem stretnúť so Stavrosom Lambridisom, ktorý je osobitým e, vyslancom pre ľudské práva. A chcem e, sa s ním pozhovárať o tom, ako môžeme spoločnými sílami e, dopracovať sa k cieľu. EÚ e má pravidelný dialog s ohľadom dodržiavania ľudských práv a potierania terorizmu. Takisto máme pravidelnú komunikáciu a dialog s právnym poradným orgánom americkej vlády. No a čo sa týka e, e, prejavov e, tyrania, mučenia, my to verejne odsudzujeme a toto rezonuje v dialogu ohľadom ľudských práv pri komunikovaní so zástupcami tretich štátov. Čo sa týka ratifikácie dohovoru OSN ohľadom ochrany ľudí pred vynúteným Eh, odstránením alebo zmiznutím EÚ e-, e-, vydalo uznesenie, aby skutočne toto bolo ratifikované do roku 2015. že budeme veľmi starostlivo sledovať, ako sa e, odvíja ďalšia práca na tomto dokumente. Musíme si položiť otázku e, e, v tomto pléne, či sa také veci objavia ešte niekedy v budúcnosti. A razantne to zamietam že by sa také niečo mohlo ešte e, vyskytnúť. A to z toho titulu, že naše, náš tlak, naše úsilie nebude utíchať. Celá Európska únia je o rovnováhe. Na jednej strane tých váh je bezpečnosť našej spoločnosti, na druhej miske váh sú práva jednotlivca. A keďže Európa je založená na princípe právneho štátu. Musíme urobiť všetko preto, aby sa osvetlili prešlapy a takéto incidenty z minulosti, aby pravda vyšla na svetlo. Ďakujem pekne, pani komisárka. Uzatváram rozpravu. A záverom dám slovo na 3 minúty pani spravodajkyni, pani Flotre, nech sa páči. Ďakujem všetkým rečníkom, ktorí vystúpili v rozprave, aby podporili túto dlhotrvajúcu prácu. Do roka sa ešte môže veľa vecí urobiť v členských štátoch. Samozrejme, my tu nie sme sudcovia a nemusíme predkladať dôkazy a keď e, len používam príklad Rumúnska, aj tam v Senáte ste robili parlamentné vyšetrovanie, je to pravda, ale je aj mnoho obvinení, e, že mnoho obvinení pre Rumúnsko, Litvu a tak ďalej, kde Eurokontrol e, získal dôkazy a to, že na Európskom súde pre ľudské práva bola predložená žiadosť o súdne konanie. Všetky tieto prvky nie sú mm, verejné a verejne uzavreté. Takže tu nejde o to, že by sme chceli robiť alebo vynášať nejaký rozsudok proti tej či ktorej krajine, ale chceme poukázať na kolektívnu zodpovednosť, k čomu vlastne dochádza, že každá krajina E, ako keby mala časť tej pravdy a my potrebujeme, aby každá krajina čo najlepšie viedla vyšetrovanie, súdne konanie, aby sme objasnili tento systém, pretože ide o skutočný systém. Tu nejde o to, že by sme chceli ukazovať prstom na tú či ktorú krajinu. Nikto nemôže samozrejme e, negovať to, že e, sa musí otvoriť nové súdne konanie v Rumunsku, pretože sú tam prvky, ktoré síce nie sú dôkazy, my síce nie sme súdcovia, ale je tu dostatok e, dôkazov na to, aby sa otvorilo súdne konania, teda vyšetrovanie. Správa žiada, aby členské štáty urobili vyšetrovanie a tiež žiada od komisie, aby sa jasne poukázalo, že člen, každý členský štát má čas tejto pravdy a že Všetci majú povinnosť postupovať tak, aby táto pravda vyšla najavo. Aby všetci európsky občania mali informácie. Vy v komisii môžete veľa urobiť a ja gratulujem k tomu, ako vystupujete v prípade porušovania ľudských práv ale v takomto flagrantnom prípade masívneho porušovania, ktoré nebolo osvetlené, tak musíme nájsť prostriedky, ako ich objasniť. Môžete zvolať prokurátorov, môžete e, vymieňať si informácie na európskej úrovni, môžete informácie postúpiť členským štátom, aby sa uľahčilo ich súdne konanie a vyšetrovanie. Potrebujeme všetky informácie kontrastovať s novými prúkami, ktoré sa objavili v poslednom čase. S výsledkami Eurokontrolu to všetko očakávame. E, tento rok sa má táto práca vykonať a ja ďakujem všetkým za spoluprácu na tejto téme. Ďakujem pekne pani spravodajkyni, dámy a páni. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Hlasovať sa bude zajtra o 12.00 na obed. Nasledujúci bod programu to sú jednominútové vystúpenia. A poprosím vás všetkých, rešpektujte rečnícky čas, tú jednu minútu rečníckého času. Ja budem veľmi prísny pri udelovaní rečníckého času, pretože už máme E, sklz a ešte máme veľmi nabitý program. Dávam slovo pani Patrao Neveš. No mês de setembro, ano após anos. Ďakujem. V septembri mnohí v tomto hemicykli hovorili o